budeme zajtra o tejto téme a v zmysle nášho programu sa dostávame teraz práve pani Campázy, duševné zdravie, nech sa páči na 4 minúty. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Dnes sme si čoraz viac vedomi toho, že neexistuje zdravie bez psychického zdravia. Vieme aj to, že duševné zdravie je častokrát ohrozované a súvisí s individuálnou situáciou v rodine, v práci a tak ďalej. A ďalej to súvisí s stavom celej spoločnosti. To znamená, celé to má tak osobné, ako aj celospoločenské dopady. Asi štvrtina nášho obyvateľstva v priebehu svojho života zažije psychické problémy. Depresie sú najčastejším takýmto problémom a do roku 2020 to bude pravdepodobne asi najčastejšia choroba v rozvinutej časti sveta. V Európskej únii ročne 59 tisíc samovrážd súvisí práve s e, psychickými problémami. Sú tu isté ohrozové, ohrozované skupiny, ako napríklad postihnutí, kde to riziko psychických problémov je podstatne väčšie. Európe máme takú demografickú situáciu, kde je čoraz viac starších ľudí a tu dochádza k neurodegeneratívnym poruchám. Sme si istí v tom, že je dôležité, aby sme spoločne postupovali a riešili duševné poruchy, lebo to prospeje každému. Je to istý záväzok, aby sme chránili duševné zdravie a zabezpečili to, aby boli chránené práva duševne chorých ako aj ich rodín. Toto je veľmi dôležité, politické stanovisko. Vychádzame z toho, že štát poskytuje e, určitú sociálnu podporu a ochranu. Prvý, prvý krok v tejto oblasti znamenala zelená kniha komisie. Potom sa uskutočila Európska konferencia, ktorá sa volá Spoločne za duševné zdravie a blaho, kde sa vypracoval Európsky pakt duševného zdravia a blaha. Výbor pre životné prostredie jednohlasne odsúhlasil moju správy, kde sme vyslovili viaceré návrhy na podporu duševného zdravia a blaha obyvateľstva. Dôležité je predchádzať diskriminácii, stigmatizácii a sociálnej exklúzii. Je dôležité sa merať na prevenciu, podporu, podpor, podporovať pomoc, individuálnu pomoc, ktorú chcete zabezpečiť aj e, terapie pre duševné ochorenia, tak pre pacientov, ako aj pre ich rodinných príslušníkov. Chcel by sme zdôrazniť, že je dôležité, aby boli k dispozícii efektívne služby, ktoré budú zvyšovať duševné zdravie. Musíme samozrejme mať aj modernú legislatívu v tejto oblasti. Dôležité je, aby všetky osoby, ktoré sa to týka, mali dobré možnosti a aby tieto osoby mali možnosť ďalšieho vzdelávania. Ďalej potrebujeme mať podporu aj okolí, pra, okolí práve týchto ohrozených skupín. Preto sa musíme zamerať aj na prevenciu e, duševných chorôb. Musíme tu mať potrebné opatrenia, členské štáty musia vytvoriť príslušné zariadenie na podporu duševne chorých. To znamená, že musíme mať platformu, ktorá sa bude zaoberať implementáciou paktu. Požadujem od komisie, aby sa neskutočnili len podujatia, ale aby sa to celé implementovalo. To znamená, že musí mať určitú sieť, posudzovať potreby tak na národnej ako európskej úrovni. Zároveň vypracovali návrhy, ktoré sa týkajú 5 prioritných oblastí paktu. V tomto rámci by sme chceli zdôrazniť aj to, že je veľmi dôležitá prevencia depresiám a samovraždám. Musíme tu mať prierezové opatrenia a musíme mať aj príslušné siete je dôležité, aby na školách vládla dusevná, zdravá klíma, aby sme mali dobrú spoluprácu, musíme mať opatrenia, ktoré budú zvyšovať kvalitu života a musíme predchádzať stigmatizácii a exklúzii. Na to, aby sme to dosiahli, je dôležité, aby sa šírili informácie o týchto ochoreniach. A týmto, pán predseda, sa chcem ešte poďakovať všetkým, ktorí pracovali na mojej správe obyvateľiu a ešte raz chcem zopakovať, že duševné zdravie je veľmi dôležitá. Musíme ho podporovať. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, madame. La parole est à la Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pán komisár. Vážený pán predsedajúci, drahí poslanci, chcem zagratulovať Európskemu parlamentu a spravodajkyni pani Campaci k tejto správe z vlastnej iniciatívy o duševnom zdraví. Správa naozaj správne počiarkuje ten obrovský dopad, ktorý má duševné zdravie na zdravie a blaho vo všeobecnosti, na vzdelávanie, na sociálnu súdržnosť Európskej únie a tak ďalej. To, že parlament príjma tento túto správu iba dva roky po prijatí zelenej knihy komisie poukazuje na to, že potrebujeme viac krokov v tejto oblasti. Ja si myslím, že máme dôvod byť optimistický. Je tu väčšie povedomie o význame duševného zdravia v porovnaní s minulosťou. Vychádza to z aktivít komisie eh, z Európskeho paktu a z ďalších aktivít, ktoré spomínala pani spravodajkyňa. Ďalšie pozitívne vývojové trendy spočívajú v tom, že mnohé členské štáty revidujú svoje stratégie v oblasti duševného zdravia alebo príjmajú akčné plány, napríklad Fínsko alebo Maďarsko. Duševné zdravie je súčasťou um, vyučovania vyučívacích predmetov napríklad vo Veľkej Británii a v ďalších krajinách. Zamestnávateľia si uvedomujú, že produktivita úzko súvisí s blahom zamestnancov. E, mnohé spoločnosti majú nástroje práve na e, zvýšenie duševného zdravia, na podporu duševného zdravia, ale samozrejme ešte je čo robiť Súčasná finančná a hospodárska kríza môže spôsobiť nové rizika pre duševné zdravie. Členské štáty e, môžu mať tendenciu znižovať financie na e, duševné zdravie. Hospodárske spomalenie zhoršuje perspektívy do budúcná pre mladých, pre absolventov. Istota práce, stabilita príjmov a e, rastu sa nezamestnanosť. To sú tie nové rizika, ktoré tu máme. Za najbližšie dva roky komisia zorganizuje niekoľko konferencií o hlavných prioritách paktu o duševnom zdraví. Bude to spoločná aktivita predsedníctiev rád, rady a členských štátov. Prvú konferenciu zorganizuje České placentstvo 29.5.2009. Prvá e, tematická konferencia sa uskutoční v Štokholme 29. a 30. septembra roku 2009. Potom bude tematická konferencia o prevencii samovražd bude zorganizovaná v Maďarsku v septembri. Začiatkom roku 2010 španielské predsedníctvo zorganizuje tematickú konferenciu o duševnom zdraví seniorov. Sme v kontakte s členskými štátmi, pokiaľ ide o ďalšie dve konferencie o duševnom zdraví, boj proti stigmatizácii, sociálnemu vylúčeniu a duševné zdravie na pracovisku. Správa parlamentu obsahuje mnoho konkrétnych návrhov, ktoré budú východiskom pre ďalšiu debatu na týchto konferenciách. Správa zdôrazňuje relevantnosť duševného zdravia Európskej únie. Zároveň poukazuje na to, že je tu mnoho príležitostí ako postupovať za duševné zdravie na európskej úrovni. Môžeme napríklad vytvoriť štruktúru na monitorovanie uplatňovania Európskeho paktu o blahu a o duševnom zdraví. Ja si myslím, že by naozaj malo pridanú hodnotu, keby sme eh, pravidelne hodnotili, či sa dosahujú ciele tohto paktu a budeme sa zaoberať tým, ako túto myšlienku vieš čo možno najlepšie do praxe. Dovolte mi ešte raz sa poďakovať Európskemu parlamentu a spravodajkyni za túto správu, ktorá obsahuje veľmi dôležité odporúčania. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Hlasovanie prebehne zajtra o 10.30. Iste ste si všimli, že trošku nám vypadlo osvetlenie, zrejme šetríme energiou. Teraz pokračujeme podľa programu krátko prezentáciou správy pána Ďurka, opatrenia advezujúce na národné akčné plány energetickej účinnosti.